páni. Teraz ideme vysvetľovať hlasovanie. Ako prvá správa o investičných fondoch na minútu má slovo pán Kalinovský. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Alternatívne investičné fondy sú pre európske hospodárstvo veľmi dôležité a manažery týchto fondov musia dodržiavať príslušné pravidlá, regulácie, ktoré im umožnia poskytovať služby v EÚ. Dozor nad finančnými trhmi v Európe musí byť účinný, No a na to musíme odstrániť všetky nedostatky našich eh, regulačných systémov. No, naše návrhy sa zameriavajú na podporu transparentnosti finančného sektora, čo bude, alebo čo vyústi do vyššej kredibility a stability finančných inštitúcií a posilní naše celé hospodárstvo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán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 Vážený pán predseda. Vážený pán Pirilo, máte slovo? Eh, vado. Sí. Signor Presidente, il... No, vážený pán predseda, Dnešné hlasovanie je dôležitým krokom vpred v Európskej únii na reguláciu alternatívnych investičných fondov. Vďaka smernici budú musieť správcovia týchto fondov zaregistrovaní, budú musieť mať povolenie a budú musieť v Európskej únii rešpektovať veľmi prísne pravidlá. V podstate je to poprvýkrát, či sa tento sektor reguluje a ja si myslím, že ten dokument, o ktorom sme hlasovali, je dobrým základom preto, aby sme, ako dúfam, čoskoro mali skutočne jednotný trh s produktami a rovnako by som chcel zdôrazniť úlohu Európskeho parlamentu, ktorý sa snaží o zavedenie takýchto prísnych pravidel, aby sme lepšie regulovali finančný priemysel, ktorý sa týmto spôsobom, dovolte mi, aby som to tak povedal, stáva oveľa etickejším Prekonali sme finančnú krízu, ktorú zapričinili prílišné špekulácie investičných fondov, no a to by malo viesť k tomu, aby sme uvítali túto smernicu, ktorá zaistuje lepšiu ochranu našich občanov. Ja som hlasoval za dosiahnutý kompromis a chcel by som uh, zablahoželať a poďakovať kolegovi za jeho úžasnú prácu. Ďakujem pekne a teraz pán Kamal na jednu minútu. Pán Kamal. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja myslím, že keď sa pozrieme na pôvodný návrh hneď na začiatku, pred 18 mesiacmi, eh, videli sme tam také eh, takú vec, ktorá nebola konzultovaná s priemyslom a ktorá, eh, ktorá komplikovala európskym investorom investovať do neeurópskych fondov, čo by znamenalo malú návratnosť penzijných fondov. No a ja som mal veľké obavy z tohto návrhu. Našťastie po spolupráci s tieňovými spravodajcami, ako aj vďaka dobrej práci komisára a belgickému predsedníctvu, sme sa dopracovali k príslušnému a k priateľnému riešeniu, e, čo, ktorý funguje, otvára trhy, zvyšuje transparentnosť a zaručuje, že európsky investori budú investovať aj v krajinách mimo EÚ. Ešte stále musíme e, sledovať ESMU, aby neblokovala prístup neeurópskych fondov, ale uh, Dosiahli sme priateľný kompromis. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kamal. No a pán Diaz Demera. K správe mm, pán Diaz de pani pani Kiene. No, ďakujem veľmi pekne. Ja som hlasoval za tento dôležitý dokument. No a teraz, keď rozhodnutie Európskeho parlamentu je e, v kontexte zrušenia víza pre EÚ do Tajvanu a tajvanských občanov cestujúcich do šengenského priestoru. No, k tomu môžem e, tomu môžem, s tým môžem len súhlasiť a zagratulovať občanom Tajvanu, pretože odteraz budú môcť cestovať do EÚ bez víz. No a odteraz všetci občania EÚ, vrátane Rumunska, Bulharska a Cyprom budú môcť cestovať do Tajvanu bez víz. Ja myslím, že tajvanskí občania e, si to zaslúžia. Gratulujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Lunáček. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. A ja e, vítam, tak ako celá politická skupina, e, to, že momentálne občania Tajvanu môžu voľne cestovať a vycestovať do Európskej únie. Avšak je jasné, podľa môjho názoru, ani jedna krajina EÚ Tajvan neuznala. Ja napriek tomu nič nemám a vnímam to ako pozitívne, že občania Taj- Tajvanu môžu cestovať do EÚ, ale čo s najmladším, najnovším štátom Európy, Kosovom. Len 5 štátov neuznalo Kosovo na aj napriek tomu nezačal ešte dialog o vízach s Kosovom komisia ešte stále nezačala. Ja dúfam, že komisárka Malmstromová konečne začne a zapojí sa do dialogu s Kosovom tak, aby bolo jasné, že aj občania toho najmladšieho európskeho štátu mohli cestovať tak slobodne ako občania Tajvanu. Ďakujem pekne, pani Lunaček. Teraz eh, správa pani eh, eh, Van Bremt. Pani Ek má slovo na minútu. Pani Ek. Lina. You... Sorry, pán predseda? Pán Pottering odišiel. Po švedsky, ďakujem. Európsky plán na hospodárskú obnovu je nástroj, ktorý sa používa na navýšenie energetickej efektívnosti v oblasti obnoviteľných zdrojov. Projekty môžu rýchlo začať a sú, majú veľkú cenu a teraz táto dohoda mm, v objeme 1,4 milióny švedských e, korún na tieto projekty a to je krok správnym smerom. Musíme začať s projektami energetickej efektívnosti, pretože to vytvorí nové pracovné miesta. Naša, e, naše hospodárstvo bude ekologické a takisto to prospeje aj výrobcom e, ropy. Prostriedky, ktoré sa nevyužijú v jednej oblasti, sa použijú v novej oblasti. Sú to tzv. revolvujúce fondy. A teda je na čase, aby sa rada na to pozrela Niektoré veľké členské krajiny urobili maximum, aby e, svoje predošlé promisy, e, sluby porušili, takže teraz musíme aj zasiahnuť a v rokovaniach sme povedali, že je dôležité, aby tu bola transparentnosť a zjednodušenie pravidel a som veľmi rada, že Európsky parlament zabezpečil jasné, e, jasné smerovanie k znižovaniu administratívnych nákladov. Ďakujem pekne, pani Ek. Pán Hanen. Ďakujem pekne, pán predseda. Včera predseda Európskej rady, pán Rompej, urobil výborný príhovor a povedal, že je možné byť mimo Európskej únie v globálnom svete. Samozrejme, Samozrejme, tie rozpory, ktoré existujú, ale on chce povedať niečo iné. Je tu nebezpečenstvo v euroskepticizme a to síce, že Moderný patriotizmus je e, založený na ohováraní iných krajín a nemohlo sa miliť viacej. Skutočný patriot víta slobodu všetkých ľudí, cení si túto slobodu. A keď pán Van Rompuy pokračuje a hovorí, že euroskeptici sa rovnajú nacionalizmu a teda vojne, možno, že mm, potrebuje poradiť e, spojencov, ktorých si dnes pripomíname ktorí bojovali za suverenitu všetkých európskych krajín. Vďaka tomu patriotizmu Európa sa nespojila, eh, nespojil tyran, ale je tu suverenita a Európska únia bola možná. Dnes si práve túto udalosť pripomíname. Ďakujem, pán Hanan. Prejdeme k samitu EU-USA. Pani Andrikiene. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam rozhodnutie eh, prezidenta Obamu, že bude v Lisabone na tomto samite a hlasovala som za uznesenie tak veľa vecí sa musia prediskutovať a naša spoločná agenda je veľmi naplnená. Mali by sme využiť túto príležitosť, aby sme pokročili v spoločných stanoviskách v témach, ako napríklad finančnú reguláciu, klimatické zmeny, prehlbenie zmlu a boj proti terorizmu. Hospodársky rozvoj ale musí byť témou číslo jedna na tomto programe. Naše hospodárske partnerstvo je kľúčové pre globálnu hospodárskú prosperitu. Dnes sme polovicou globálnej ekonomiky, preto musíme mať spoločnú stratégiu pre spoločné kroky do budúcnosti, aby sme zabezpečili stabilnú obnovu, e, východisko z krízy, reguláciu finančných trhov, stimulačné balíčky a stratégie pre efektívne riešenie manipulácie mien e, ako globálny hráč. Ďakujem. A teraz má slovo pán Klajs, minúta. Pán predseda, hlasoval som proti tomuto návrhu, pretože si myslím, že sa nesústredíme na, na fakty. Keď sa pozrieme masovú imigráciu za posledných 20 rokov, to malo katastrofické ekonomické, sociálne a politické dopady a teraz chceme umožniť väčšiu imigráciu do EÚ. Podľa mňa to je naozaj cynické, hlavne 110. Tento odsek hovorí, že Musíme vytvoriť, podporiť e, legálnu migráciu e, v krajinách, v hostujúcich krajinách a e, za týmto účelom potrebujeme informácie. Podľa mňa toto znamená, že tu bude väčšia jednostranná vládna propaganda e, za úplne neúspešný koncept multikulturalizmu a o tomto je imigrácia. Ak chceme mať informácie o imigračnej politike, tak e, musíme mať analýzu nákladov výnosov a to imigračná lobby nechce. Ďakujeme, pán Klajs. Pán Skinen, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Bol som trošku zmetený. Neviem, čo to má spoločné s uznesením o samite EU-USA, ale musím povedať, že toto uznesenie je kompromisom, ale je príliš dlhé a nie je to spojené s tým, čo máme priamo urobiť. Musí to byť oddelené a skrátené tak, aby tie e, témy o transatlantickej hospodárskej rade boli skrátené. E, aby sme mohli toto použiť, keď e, budeme komunikovať s, administra- s administratívnou a kolegami z kongresu. Musíme riešiť e, tiež témy ako nulové tarify, obchod medzi USA a EÚ, e, konkurencieschopnosť treba navýšiť tým, že tento proces urobíme. Toho súčasťou by mohlo byť aj poľnohospodárstvo, ale musíme E, veci stimulovať. No a parlament nesmie čakať na administratívu, kým sa rozhodne, čo urobíme. Musíme stanoviť program sami. Hlasovať za to je v poriadku. Ja som hlasoval za, pretože chcem rokovať, ale kvôli tomu som si uvedomil, že to má aj slabé body a preto by sme sa mali obrátiť na nový kongres na všetkých kolegov a musíme e, v budúcnosti e, si počínať lepšie v týchto témach. Ďakujem. Ďakujem, pán Klajs. Pánovi Skinnerovi ďakujeme. Teraz má slovo pán Klajs. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mrzí ma to, ale ja som sa pomýlil. Zamenil som si správy. Toto bolo iné vyhlásenie, ale mám vyhlásenie aj k samitu EU-USA. Ak by ste mi dovolili ešte raz vystúpiť, prosím. A čoho sa týkalo to vyhlásenie, ktoré ste už urobili, prosím? Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som hlasoval hlavne proti oceku 14. Tam sa hovorilo o správe medzi EU a USA o snahách, ktoré je potrebné navýšiť, aby Grécko, Turecko sa dohodli, pokiaľ ide o otázku Cypru. Toto je hanebné, ide európsky problém a ten problém spočíva v tom, že Severný Cyprus je ilegálne obsadený tureckými vojskami. Prečo by sa do toho mali zapájať USA? Veď s tým nemajú nič dočinenia. Ja si osobne myslím, že USA by mali tlačiť e, na to, aby sa Turecko stalo členom EÚ. Toto je problematické. A potom e, nejaký federálny zákon v prospech Cypru. Toto skrátka je podmienkou toho, aby Turecko stiahlo svoje vojska zo Severného Cypru. Ak to otvorene nepovieme v Európskom parlamente, tak ako by sme schválili, uznali nelegálne obsadenie, okupáciu Severného Cypru. Ďakujem pekne. Výborne hovorí pán predseda. Teraz ideme hovoriť o PNR. Na minútu má slovo kolegyňa Andrikiene. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som hlasovala za toto uznesenie, pretože podľa môjho názoru Európsky parlament musí preukázať, že otázky bezpečnosti, boju proti terorizmu, organizovanému zločinu, že tieto otázky berie naozaj vážne a že tiež uh, podporujeme naše vzťahy s našimi partnermi ako USA, Kanada a Austrália. Po vstupe do platnosti Európskej zmluvy teraz Európsky parlament dáva súhlas k dohodám medzi EÚ a tretimi krajinami o poskytovaní údajov PNR. Takže my musíme súhlasiť s takýmto uzavretím, takže toto právomoc musíme naozaj odpovedne využívať. Európsky parlament už raz prijal rozhodnutie, bolo to 5. maja 2010, rozhodol o tom, že hlasovanie o súhlasu odsúva na neskôr išlo o, o súhlas s zmluvou s USA a s Austráliou. Dohoda s Kanadou už neplatí, takže mali by sme sa postrať o to, keď e, ten čas dozrie, aby sme dali naozaj zelenú týmto opatreniam, ktoré zvyšujú bezpečnosť v transatlantickej oblasti, ale aj inde. Ďakujem. A teraz poďme k bodu spolupráca partner z oblasti inovácií. Slovo má teraz pán Kačmarek na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Únia inovácií je kľúčovým projektom pre budúcnosť Európy. V regióne Vielkopolska v Poznaní regionálne orgány už organizujú dlhodobo Svetové dni inovácií. Je to naozaj veľmi dôležitá organizácia, veľmi dôležité podujatie, pretože koordinácia na regionálnej, národnej, európskej úrovni môže prispieť k úspechu takéhoto projektu. Takže ja som hlasoval za túto iniciatívu a myslím si, že všetci by sme sa mali zapojiť do aktivít v prospech inovácií, lebo som povedal, že toto je mimoriadne dôležité pre našu budúcnosť pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz ku OBSE. pani Andrikiane na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som hlasovala za túto veľmi dôležitú správu, za to veľmi dôležité uznesenie, pretože si myslím, že Našu úlohu v OBSE musíme naozaj využívať, sme naozaj dôležitým aktérom, tak aby táto organizácia mohla dosiahnuť ciele, ktoré si stanovila. Rada by som zdôraznila aj to, že EU a OBSE sú síce rôzne štruktúry, ale vychádza z rovnakých hodnôt, z rovnakých zásad dodržiavania ľudských práv a zásad demokracie. Ja podporujem ustanovenie v tomto uznesení, ktoré chce, aby Kazachstan vzhľadom na vrchajúci summit prijal kroky, aby dodržiaval teda hlavné hodnoty OBSE, demokracia, ľudské práva a právny štát, sloboda prejavu. Zároveň s týmto summitom sa skutoční verejné fórum. Toto by nemalo byť narušené nejakými prekažkami. Myslím si, že táto organizácia musí zjednocovať štáty, ktoré dodržiavajú zásady a ľudské práva, aby boli vzorom pre iné krajiny. Ďakujem pekne. Teraz demografické výzvy a solidarita. Pani Nevedialová tu nie je. Pani Nevedialová nie je tu. Takže má na minútu slovo pani Ronculi. Ďakujem pekne, pán predseda, ja som hlasovala za toto uznesenie, pretože si myslím, že tu boli predložené veľmi zaujímavé návrhy na to, aby sme dokázali riešiť budúce demografické problémy. Sociálne štáty sa musia orientovať aj na mladú generáciu, pretože tá je naša budúcnosť. No a musíme sa postarať o to, aby mladí ľudia boli dobre integrovaní na, vnútor, na pracovný trh a mali dobre kariérne možnosti. Avšak treba ochraňovať aj, aj rodinu. A to úplne konkrétnymi e, krokmi. Ak zabudneme na rodinu, tak eh, tým eh, zabudáme na rozvoj spoločnosti. No a chcela by som povedať, eh, že veľmi dôležité sú články, ktoré obsahujú opatrenia o ochrane rodiny. Okrem toho, aby sme dokázali čeliť starnutiu spoločnosti, je dôležité modernizovať modely sociálnej ochrany a treba modernizovať modely sociálneho zabezpečenia. Spinelli už povedal, že Európa závisí od každého jednotlivca. Ďakujem pekne. A slovo teraz zostáva senior pán Kalinovský. Ďakujem veľmi pekne. Demografické zmeny v EÚ za posledné 10 ročia upozornili na potrebu reforiem našich eh, systémov sociálneho a penzijného zabezpe- dôchodkového zabezpečenia potrebujeme eh, tiež eh, efektívny imigračný systém. Už hm, ľudia odchádzajú skôr do dôchodkov a to vedie k znižovaniu znižovaniu zamestnanosti v skupine ľudí vo veku 55 až 65 rokov. A okrem toho vidíme problémy aj hm, medzi mladou generáciou. Takže potrebujeme podporovať eh, rôzne vekové skupiny a integrovať ich to na pracovný trh. Potrebujeme lepšie politiku, eh, imigrácie a integrácie a to by nám pomohlo eh, vyrovnať sa s vízami. Ďakujem pekne, pán Kalinovský. A teraz na jednu minútu dostal slovo pán Kačmarek. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja som hlasoval za správu pána Madna o demografických výzvach je to veľmi dobrá správa. No a otázka a problematika, ktorá sa to zaoberá, je veľmi dôležitá. Jedna z nich je e, nediskriminácia na základe veku, a to z hľadiska prístupu k službám a tovarom. No a musíme, nesmieme zabúdať na tento aspekt solidarity, a totiž solidarita medzi generáciami. Starší nemôžu byť diskriminovaní na základe svojho veku. Európska únia sa sústredí na mládež. Ale na druhej strane, je to, je to síce dobré, ale na druhej strane nesmieme zabúdať na tých, eh, ktorí už prispeli eh, k spoločnosti. Ďakujem pekne. A teraz na jednu minútu pani Harkin. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja podporujem správu pána Mana a myslím, že solidarita medzi generáciami je rovnako dôležitá ako solidarita medzi členskými štátmi. Tre konkrétne veci, ktoré by som chcela zdôrazniť, súhlasím s ocekom 24, ktorý hovorí o, o, o ukončeniu alebo odstráneniu povinného veku na odchod do dôchodku, ale súčasne treba mať nejakú hranicu veku odchodu do dôchodku, aby ľudia, ktorí chcú odísť, mohli odísť do dôchodku. No a rovnako ďalej opatrovateľia, odsek 1.25, kde sa hovorí o rodinných opatrovateľoch, vrátane ich práva, o tom, či budú vykonávať túto činnosť alebo nie, alebo a rovnako možnosti kombinovať ich opatrovateľskú činnosť s platenou prácou. Ale rovnako podporujem Eh, iniciatívu na, eh, na, na zamestnanosť mladých. Toto všetko na podporu integrácie alebo reintegrácie na pracovný trh. Ako som už povedala, solidarita, hlavne v súčasnej ekonomickej situácii, je medzi generáciami veľmi dôležitá. Ďakujem pekne, pani Harkin. A teraz pani Morku najte na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasovala za dokument eh, pána Mana, pretože odzrkadľuje aj integráciu medzi generáciami. Hovoríme o demografických problémoch EÚ a úlohu, úlohe mládeže, ale tento dokument pokrýva špecifické črty jednotlivých generácií a s tým spojené problémy, či už je o profesionálny sektor, zdravotnú starostlivosť a podobne. Hľadáme riešenia na tieto problémy staršie generácie. Samozrejme, musíme byť im vďační za ich príspevok e, e, pre rozvoj a zaslúha si dôstojnosť v starobe, ale možno sú aj určité problémy kvôli e, zmene hospodárskej situácie. Nielenže musíme zlepšiť rodinnú situáciu, ale prostredníctvom vzdelávania a neformálneho vzdelávania musíme rozvíjať mladšie generácie a samozrejme musíme vynaložiť snahu, aby sme angažovali e, mladú generáciu na trhu. Ďakujem pekne, pani Mokenajten. Pán Hanan. Pán predseda, demografia nám hovorí, že preto, aby sme bol, dosiahli udržateľný rozvoj, populácie musí potrebujeme porodnosť vo výške 2,1 dieťaťa na jednu ženu. V celej Európe jediná krajina, ktorá uh, E, sa reprodukuje na udržateľnej úrovni je Albánsko a Turecko, nikto iný. Európa, vrátane e, Európy a Ruska, podľa správy OSN stráca 100 miliónov ľudí, stratí 100 miliónov ľudí v nasledujúcich 40 rokoch. Nemecko E, takisto bude tu znížená populácia o 20 miliónov. Toto nie sú nejaké projekcie, čo sa stane, keď niečo neurobíme. To nemá, vlastne nič nemôžeme urobiť e, s touto znižujúcou sa pôrodnosťou. Prečo sa to stalo? Ako sme dospeli do tejto etapy? Nechceme to zjednodušiť, samozrejme je tu veľa faktorov, e, zmena systému práce, antikoncepcia, rozlič, odlišná úloha žien v spoločnosti. E, dĺžka života, ale čas problému je spôsob, akým sa štát rozšíril a ako vytlačil súkromnú sféru ako e, vytlačil e, rodinné, tak povedať, pracovné miesta. Prvá generácia, ktorá rastie od kolisky až po hrob za sociálneho štátu, zodpovedná dospelosť a teraz čelíme voľbe medzi demografickým kolapsom alebo importom stovky miliónov ľudí, aby platili naše dôchodky. Toto by mala byť e, téma číslo jedna. Nie je taká, ktorú vyriešime e, nejakým spôsobom zmeny e, reguláciou nezamestnanosti. A ďakujem, pán Hanan. A teraz, má... teraz prejdeme k správe pani Carvalho o rámcových programoch pre výskum. Pán Mesaroš üdvözlöm a bizottság javaslatát Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vítam návrh komisie, že programy výskumu alebo výskumné programy treba zjednodušiť. Vďaka zjednodušeným metódam je oveľa jednoduchšie čerpať finančné prostriedky, ale oveľa narastla aj neistota kvôli administratívnym eh, záležitostiam. Potrebujeme spolahlivé systémy, eh, v ktorých sa nebudú zohľadňovať len eh, vedecké, hm, vedecké aktivity, ale sa zjednodušia aj administratívne postupy. Samozrejme, jednotlivé mechanizmy prinášajú rizika, ale nadmerná kontrola takýchto finančných mechanizmov ten systém len komplikujú. Musíme eh, vsadiť všetko na to, aby eh, boli pre nás dostupní veci z najlepších univerzít. Už sme tak mali urobiť eh, v rámci 7. programu a mali by sme tak urobiť teraz v rámci 8. programu. Preto som hlasoval za. Ďakujem, pán Kalinovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Potrebujeme investovať do vzdelávania, aby sme sa rozvíjali, investovať do ľudského kapitálu a inovácií. Toto nám pomôže vytvoriť nové technológie. Aby sme investovali do inovácií, musíme e, dotovať výskum. Tu hovorím o výskumných rámcových programov, ako napríklad e, tie, ktoré máme e, tým, že budeme dotovať tento výskum, zvýšime našu konkurencieschopnosť a Môžeme vytvárať viac pracovných miest, môžeme zlepšiť e, životný štandard všetkých Európanov. Potrebujeme maximálne štandardy v rámcových programoch pre výskum. Musíme teda zefektívniť administratívne postupy, to znamená ľahší prístup k financiám na výskum a preto som hlasoval za túto správu. Ďakujem. Pán Pirilo. Ďakujem, pán predseda. Tým, že zjednodušíme prístup k podpore e, k rámcovým programom pre výskum, stimulujeme európsky výrobný systém a zlepšíme jeho konkurencieschopnosť. A som si istý, že týmto prispejeme k dosiahnutiu tohto závažného cieľa dnes, tým, že budeme podporovať uh, malé a stredné podniky, ktoré sú základom hospodárstva členských krajín. Doteraz sa to nedialo, keďže tu nebol jednoduchší prístup k zdrojom potrebné na, potrebným na zlepšenie ich výrobných e, noriem. Spravodajca tiež povedal, že Hlasovanie prišlo práve v dobrom čase vzhľadom na strednodobú analýzu 7. rámcového programu, takže ďakujem pekne spravodajcovi za prácu, ktorú urobil. Ďakujem, pán Pirilo. Pani Molkenajtej. Pán predseda, hlasovala som za tento dokument. aby sa zjednodušili programy na výskum. E, Chyba mi tu široká diskusia počas pléna, ale tento dokument je dôležitý a, a jeho prijatie vítam. Je dôležité, aby všetci veci e, z EÚ mali podmienky, aby sa mohli zúčastňovať na spoločných programoch, pretože nie je to iniciatíva pre jeden e, členský štát, ale pre celú Európu. Staršie členské štáty majú preferencie proti mladším členským štátom. Je teda dôležité zabezpečiť e, férové financovanie a e, vyčlenenie prostriedkov pre všetkých vedcov, pretože vedecký pokrok prináša pridanú hodnotu a teda mnohé vedecké organizácie, nielen vedci, by mali mať prístup k týmto európskym e, výskumným programom. Preto e, vítam e, túto správu a týmto urobíme veľký pokrok. Teraz prejdeme ku kríze v sektore chovu hospodárskych zvierat EÚ. Pani Harkin. Ďakujem, ja som podporila toto uznesenie. Komisár povedal, že sa pozrie na to, ak bude potrebné uviesť eh, takéto opatrenia, takéto intervencie, to budeme určitú istotu pre chovateľov, útoky na nich do všetkých strán, nárast eh, cien, spôsobený čiastočne špekuláciami a mňa tiež prešiel pozmaňovací návrh, ktorý chce, aby sa komisia okamžite uh, Eh, zaoberala GMO v dovoze krmiva. Toto je vec, ktorú musíme poriešiť. Tiež sme počuli, že náklady dodržiavania európskych predpisov sú veľmi vysoké, čiže sme znevýhodnení voči e, dovozom. Ale je tu otázka celej potravinovej reťaze. Tohto reťazca včera vyšla správa o sektore cukru a tam sa hovorí o tom, že cenotvorba, oni teda odporúčajú, aby cenotvorba bola monitorovaná z strany komisie pravidelne a aby komisia a členské štáty zabezpečili, že správa o hospodárskej súťaže bude v tomto sektore dodržiavané, aby platili rovnaké podmienky pre všetkých a aby spotrebitelia mali rozumné ceny. To platí nielen pre cukor, ale aj pre celý potrebný reťazec. Výborne, pani Harkin. Teraz na minútu pán Pirilo. Pán predsedajúci, ďakujem vám pekne. Ja som hlasoval za tento návrh pretože už roky v Európe sme konfrontovaní s krízami a z rôznych dôvodov klesá dopad v prípade kozieho a janiacieho mesa, ale je to aj preto, lebo mnoho mesa sa dováža z tretich krajín. Ale sú tu aj nepriamé dôvody, ktoré viedli ku kríze v oblasti živočišnej výroby pokiaľ ide o mliekarenstvo, výrobu syra, e, taktiež volatilita cien obilia a špekulácie sú dôležité faktory. Chystáme sa na reformu SPP v roku 2013, ale ešte predtým je dôležité zaobrať sa touto otázkou a prijať potrebné opatrenia, aby sme sa vyhli tomu, že by sektor polnohospodárstva bol nadalej konfrontovaný s takýmito cenými problémami. Takže ja poprosím komisiu, aby pripravila náležité nástroje v rámci úpravy jednotného trhu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Pirilo, hovorí pán predsedajúci. A teraz má slovo pán Kelly, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som hlasoval za túto správu. A páčia sa mi niektoré z tých bodov, ktoré dnes ráno uvedol pán komisár v prvom rade. Dvor auditorov včera vydal správu, bol tam priamy apel na komisiu, vyplatené kompenzácie, uzavretie mnohých podnikov, strata mnohých pracovných miest. Teraz máme 85-percentnú schopnosť pokryť e, svoje potreby cukru z vlastných e, zdrojov. Podobne je to aj v prípade rybolovu. Do Európskej únie sa dovážajú ryby z Vietnamu. E, často vyrastajú alebo sú chované v nečistených vodách. Tretie krajiny vyvážajú do Európskej únie komodity, robia tak zvýhodnené v porovnaní s producentmi v Európskej únii. Sineklenom pre Európsku úniu, aby sme riešili tieto otázky, je zabezpečiť rovnaké štandardy úpravy pre všetkých, rovnaký systém kontroly, rovnaký eh, systém vynúcovania aj pre výrobky, ktoré pochádzajú z tretich krajín. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, pán Kelly. Tým sme uzavreli um, ehm, vysvetľovania hlasovania. Uzatváram aj e, túto schôdzu. Zapisnica z nej bude na schválenie poslancom na začiatku e, budúceho, e, budúceho